Good morning, ladies and gentlemen. I hope we can start our... Dobré ráno, dámy, páni. Dúfam, že môžeme začať druhú časť nášho workshopu o, o Bruseli 1. Bude sa tlmačiť do angličtiny, taliančiny, nemčiny a polštiny. Vítam Państwa. Vítam Państw. Vážené dámy, Páni, teraz vás opäť vítam po poľsky. Osobitne chcem privítať našich hostí. Chcem sa ospravedlniť za komplikácie, ku ktorým došlo pred dvoma týždňami, keď sme už mali naplánované spoločné zasadnutie, ale kvôli výpadku prúdu v tejto časti Bruselu Týkalo sa to aj budovy Európskeho parlamentu, tento výpadok prúdu. No a kvôli tomu sme si neboli celkom istí, či sa nám podarí toto usporiadať, toto stretnutie. A ako to už často býva, došlo potom k nedorozumeniam, za ktoré sa chcem teraz ospravedlniť. Zároveň sa chcem poďakovať, pretože viem, že ste veľmi zanepráznení a ďakujem, že ste si znova našli čas na to, aby ste prišli do Bruselu, aby ste predstavili túto dôležitú tému. Na tejto téme pracujeme v súčasnosti. Ide hlavne o e, zmeny nariadenia Brusel 1. Postupne pracujeme na stanovisku nášho výboru, teda sa teraz dostávame do poslednej fázy. Budeme sa venovať pozmenujúcim návrhom. Zajtra vyprší lehota na podávanie pozmenujúcich návrhov. No a potom budeme mať konečný návrh textu, ktorý bude predložený na hlasovanie výboru Jury. Dúfam úprimne, že každá ďalšia práca nám umožní ukončenie tejto témy v Európskom parlamente do konca roka. Chcem privítať hosti. Pán profesor Burkhard Hess z Univerzity Ruprecht Karl z Heidelbergu, profesorka Marie-Laure Niboye z Parížskej univerzity, doktor Jeremy Heyman z Parížskej univerzity Sorbony 1, profesorka Ilaria Pretelli z Univerzity v Urbíne pán Alexander Leighton zo Spojeného kráľovstva a takisto Florian Horn, advokát z Nemecka. Vítam srdečne zástupcov Európskej komisie a rady a všetkých ďalších hostí. Teraz k dnešnému programu. V prvej časti poprosím expertov, aby nám predstavili svoje stanoviska, svoje názory. Chcem sa poďakovať za to, že ste nám postupili vaše príspevky písomne, pretože to nám určite pomôže pri našej práci. Profesor Hess sa vyjadrí k výhrade verejného poriadku v medzinárodnom práve súkromnom. To bude určite zaujímavá prezentácia. A potom budeme mať čas aj na kladenie otázok a odpovedí. Okolo 12. ukončíme túto schôdzu. Takže teraz dostane slovo profesor Burkhard Hex z Univerzity Heidelberg. Pán predseda, vážené dámy a páni, <clears throat> ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali príležitosť e, sa vyjadriť k diskusii o reforme nariadenia Brusel 1. Podstata e, mojej úvahy je asi nasledovná. Domnievam sa, že návrh Európskej komisie, ktorý chce zreformovať Brusel jednotku, je dobrým základom pre nasledujúcu diskusiu. Tie základné štruktúry by mali byť prebrané, i keď niektoré detaily ešte musia byť vylepšené. Najskôr chcem povedať niečo k odstráneniu, k zrušeniu exekvátoru, potom e, o uplatňovaní nariadenia voči tretím štátom, potom niečo o e, dohodách o voľbe súdu a potom na záver ešte dva menšie body. Začnem so zrušením doložky vykonateľnosti. Aj podľa odôvodnenia návrhu to je v podstate zásada toho návrhu. Domnievam sa, že nahradenie formálneho exekvátur formulárom, ktorý by umožňoval vykonateľnosť rozhodnutí v celej EÚ a ktorý by bol automaticky uzna- uznateľný, by mal dobré následky. Hlavne by to malo za následok finančné úspory. Máme tu článok 45 a 46 návrhu. Tam sa hovorí o e, právnom štáte a opravných prostriedkoch a to sa opiera o všeobecnú zásadu, že e, súdy štátu rozsudku sú e, zodpovedné za právnu ochranu a to vlastne zodpovedá doložke o verejnom poriadku, ktorá sa už dnes v členských štátoch uplatňuje. Navrhovaný mimoriadny opravný prostriedok v štáte vykonania obsahuje dôležité zabezpečenie e, proti e, závažným chybám v právnom konaní. Myslím si, že Európska komisia má pravdu, keď hovorí, že konanie v právnom štáte e, vo všeobecnosti vedie k akceptovateľnému rozsudku. Pokiaľ ide o zrušenie hmotného verejného poriadku, e, to je odôvodnené a za to hovoria aj argumenty vyplývajúce zo štúdie. V praxi členských štátov neexistujú prakticky žiadne prípady, kedy hmotný verejný poriadok bol e, účinne uplatňovaný. Avšak e, mierka kontroly podľa článku 46 návrhu by mala byť rozšírená tak, aby výkon neprimeraných rozhodnutí mohol byť zastavený. Domnievam sa, že tu ide najmä o roz, rozhodnutia, ktoré vedú k predraženým úrokom alebo k náhrade škody podľa práva štátu rozsudku. Táto modifikácia by zahrňala aj e, rozhodnutia, ktoré sa týkajú porušenia osobnostných práv. Aj ich vykonateľnosť by sa umožnila. Hromadné e, žaloby o náhradu škody musia byť takisto jednotným spôsobom upravené. Teraz uplatňovanie nariadenie voči tretím štátom ďalší bod. V zásade sa domnievam, že rozšírenie príslušných súdov na tretie štáty je primerané Avšak aj tu musíme mať harmonizovanú úpravu uznávania rozhodnutí z tretich štátov. Inak návrh komisie bude vytrhnutý zo systematiky nariadenia. Nebude kompletný. A takéto, takáto právna úprava je naozaj nutná, to vidíme aj podľa navrhovaného článku 34.1b o uznávaní litispendencie v tretich štátoch. Tu návrh nariadenia poukazuje na práva tretich štátov, takže vo výsledkom nie je jednotná európska úprava. A teraz niečo k tretiemu bodu, a to doložky o arbitráži, o rozhodcovskom konaní a o e, voľbe súdu. Prorogovaný súd má rozhodnúť o platnosti dohody o voľbe súdu. Toto vítame. Súčasná situácia tých tzv. torpédových protinávrhov e, nie je dobrá. Je to v štátoch s pomalou justíciou veľký problém a tento problém sa tým e, vyrieši. Takisto rozhodcovské konania. Navrhuje sa tu dobrá vec. Článok 29, odsek 4 návrhu nariadenia je tu rozhodujúci. Podľa toho rozhodcovský súd, prípadne súdy toho členského štátu, v ktorom rozhodcovské konanie prebieha, tieto súdy majú rozhodovať o, o platnosti rozhodcovskej doložky. Príslušný súd v inom členskom štáte musí pozastaviť konanie e, hneď ako sa začne rozhodcovské konanie. Otvorená formulácia článku 29.4 návrhu nariadenia pritom zohľadňuje odlišné postupy v členských štátoch, pokiaľ ide o kompetencie rozhodcovského súdu. Návrh sa vyhýba teda situácii, ktorá sa objavila v konaní Rest Tankers. Chcem zdôrazniť, že článok 29.4 sa opiera o, o úvahy zmiešanej pracovnej skupiny, ktorá zahrňala zainteresované strany z oblasti rozhodcovských súdov, ale takisto aj z oblasti iných e, typov zmierovacích konaní a tento návrh je vlastne kompromisom medzi tými hlavnými návrhmi ja osobne musím povedať, že som takisto predložil obsiahly návrh, ale môžem podporiť jednoznačne návrh tejto expertnej skupiny, pretože je to naozaj dobrý kompromis. A ešte jedna vec, ktorú chcem zdôrazniť. Kompromisný návrh nemá za následok prenášanie kompetencií v oblasti rozhodcovských súdov na Európsku úniu. Mnohí sa toho obávajú, ale nie je to pravda, pretože explicitný predpis článku 1.2d nariadenia, teda že rozhodcovská e, súdna právomoc sa vyníma e, z nariadenia, to sa zachováva, teda že je to vyňaté. A to znamená, že prenos kompetencií sa nekoná. Aj keď tu máme úvodné ustanovenie 11, napriek tomu je to vylúčené. Máme tu rozhodnutie Lugano dva Európskeho súdneho dvora. Z toho to jasne vyplýva. Naopak, návrh spravodajcu parlamentu by rozsah pôsobnosti nariadenia mohol e, byť veľmi zlý, pretože slobodu e, rozsudkov podľa nariadenia by obmedzil jednoznačne tento návrh spravodajcu. Odvolanie sa na rozhodcovskú doložku by viedlo k uplatňovaniu národných procesných práv a pravidiel a to by malo za následok, že by vznikla nekoordinovaná konkurencia súkromných arbitrážnych inštitúcií a takisto národných systémov a to by bol stav, ktorý by ťažko poškodil európsky justičný priestor. Už teraz sme svedkami situácií, kde sa uplatňujú národné rozhodcovské pravidlá a súdy v jednotlivých členských štátoch dospeli, dospeli k rozličným rozsudkom, aj keď uplatňovali právo EÚ. Chcem teda e, poprosiť zdvorilo, aby parlament zvážil návrhy expertnej skupiny, aby o nich intenzívne diskutoval, pretože sa do dosiahol kompromis a myslím si, že naozaj tento kompromisný návrh je dôležitý. Dva ďalšie body by som chcel ešte zdôrazniť. Poprvé, komisia bohužiaľ sa nechopila návrhov, ktoré sa týkali definície článku 59, teda bydlisko fyzickej osoby. Nebolo to sformulované na novo, ale bohužiaľ mi to tu chýba, pretože článok 59 nariadenia sa týka rozsahu pôsobnosti nie iba nariadenia, ale definuje rozsah pôsobnosti aj iných právnych aktov EÚ a stanovenie rozsahu pôsobnosti európskych právnych aktov tým, že poukážeme na rôzne právne systémy členských štátov, to naozaj nie je šťastné riešenie. Táto, tento nedostatok by mal byť teda odstránený. No a môj záverečný bod. Musím uvítať návrhy o e, právnej ochrane, jednorazovej právnej ochrane. Týka sa to definícií predbežných opatrení, ale aj opatrení na zaisťovanie dôkazov. Tým sa odstránili právne medzery e, v judikatúre Európskeho súdneho dvora. Takisto by som chcel pochváliť dve ďalšie nové veci. Poprvé, posilnenie a koncentrácia právomocí súdu, ktorý koná v hlavnej veci, teda že môže príjmať opatrenia, ktoré môžu byť vykonané a uznané v iných členských štátoch. Táto právomoc podľa mňa je primeraná a správna. A takisto primerané podľa mňa je právomoci súdu v hlavnej veci bez vypočutia e, dlžníka, čiže ex pate, e, s cezhraničným účinkom môcť vydávať ale toto by sa z pravidla malo eh, diať iba vtedy, keď eh, dlžník zloží nejakú zábezpeku. Ďakujem, pán predseda, za pozornosť. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za eh, pańskie Ďakujem pekne, pán profesor, za vaše pripomienky. Neskôr ešte vám položím niekoľko otázok. Predovšetkým, pokiaľ ide o rozšírenie pôsobnosti nariadenia Brusel 1, aby to pokrývalo aj tretie krajiny. Myslím si, že to je tá najťažšia, najdôležitejšia otázka, pokiaľ ide o prepracované znenie. A tiež vás chcem informovať o tom, že ako výsledok našej práce sa zmenilo mnoho konceptov a potom, čo sme si pred dvoma týždňami vypočuli mnoho expertov, čo sme si prečítali, tiež vaše vyjadrenia, a pripomienky, tak si myslím, že by sme sa mali dostať od tej doložky o dohode dvoch strán, čo by, ako ste povedali, mohlo byť rozhodcovským konaním, ale to by mohlo byť problémom a myslím si, že by sme nemali dovoliť takúto situáciu. A teraz už odovzdám slovo pani Marie-Laure Niboye z Univerzity v Paríže. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, v tejto prezentácii by som sa rada držala tých hlavných kontroverzných otázok, pokiaľ ide o výmenu názorov medzi výborom pre právne otázky, medzi komisiou. Rada by som vás odkázala aj na môj dokument pre hĺbšiu analýzu, pokiaľ ide o tých šesť hlavných otázok. Takže poprvé zrušenie exekvatúr. E, som rada, že to, že ustanovenia, ktoré navrhuje komisia, poskytujú vyvážené riešenie, ktoré si myslím, že uspokojí všetkých, pretože na jednej strane to viac uľahčí e, vykonávanie a uznávanie rozsudkov v Európe e, tým, že sa zruší exekvatúr, že sa teda vlastne zrušia tie formality, ktoré s tým súvisia, ale zároveň e, budú radi aj tí, ktorí nechcú vidieť tento princíp vzájomného uznávania ako istú e, dogmu, e, ktorí to nechcú brať len automaticky. A myslím si, že e, by tu bola, mala byť ponechaná možnosť kontroly zo stranu odporcu. Takže kontrola, ktorá by mala existovať, ale otázka je samozrejme, ako by to bolo urobené, kde by sa to urobilo a s akým účelom. Ja súhlasím s pánom Cievkom, e, s tým, čo hovoril. Myslím si, že proces by sa mal zjednodušiť. Ja neviem, prečo by tu mali byť tri rôzne postupy. Jeden, ktorý by sa týkal rozsudkov v, vydaných v pôvodnej krajine pri, potom pri porušení verejného poriadku a e, v prípade nezlučiteľných e, rozsudkov, čiže e, postup musí byť prepracovaný a musí k nemu dôjsť pred tým istým vykonávacím sudcom. A prečo ten vykonávací sudca, prečo nie pôvodný sudca? Pretože, je to jednoduché, pretože ten je ten, tá najlepšia osoba, ktorá by mala vlastne e, riešiť sťažnosť odporcu. Myslím si, že niektoré prípady ukázali, že členské štáty nemajú rovnaké názory na túto otázku a z tohto dôvodu si myslím, že kontrola by mala byť externá. Čiže niekto iný by mal to kontrolovať, nie ten, kto vydal rozsudok. A to by nás, alebo to by e, vlastne zosúdeladilo náš prístup aj s prístupom Európskeho súdneho dvora. Okrem toho si myslím, že tu nie je žiadna hierarchia, pokiaľ ide o základné práva, či už ide o postup alebo o eh, predmet. Základné hmotné práva sú, eh, sú extrémne dôležité pre členské štáty a rôzne Eh, európske eh, právomoci, ktoré musia o tomto rozhodovať, eh, či už ide o majetok alebo iné práva. Myslím si, že určite o tomto sa ešte môže diskutovať, ale určite musíme chrániť aj odporcu a Zašla by som ešte ďalej, než e, ten dokument, ktorý som e, vám prezentovala, ktorý som upravovala aj pre účely publikovania. E, myslím si, že by sme mali zachovať výnimku verejného poriadku, čo by nám umožnilo zaručiť a zachovať medzinárodné politiky, pretože inak by bolo veľmi jednoduché ísť na súd e, iného štátu, ktorý neuznáva takýto rozsudok a tak by sme vlastne zrušili slobodu pohybu e, toho prvého rozsudku. Podporili by sme tzv. forum shopping a podporili by sme tiež trieštenie všetkých základných politík Myslím si, že to by zhoršilo e, našu legislatívu. Myslím si, že tu nie je žiadna zodpovednosť v Európskej únie za harmonizáciu e, tej základnej legislatívy. Myslím si, že nástroj právnej Myslím si, že by sa to tak nemalo urobiť. E, samozrejme, ak bude tu táto výnimka verejného poriadku, nemali by byť rôzne prístupy v rôznych citlivých otázkach, e, ktoré e, sa týkajú jednotlivých základných slobod. Ten druhý bod, internacionalizácia. Mám tu česť sa vyjadriť k tejto otázke a e, som za zmenu v nariadení, pokiaľ ide o internacionalizáciu a o rozsah pôsobnosti. Myslím si, že musíme členským štátom dať plný súbor pravidiel a tak zlepšiť ich konzekventnosť a e, transparentnosť. Myslím si, že mali by sme sa vzdať tých e, národných e, e Mm, rozdielov a mali by sme myslieť na ten náš spoločný cieľ. A čo je našim spoločným cieľom? Myslím si, že je to v záujme európskych občanov a tiež v našom záujme zjednodušiť veci a zjednodušiť ich prístup k spravodlivosti. Mali, Mali by sme zatraktívniť systém, aby občania tretich štátov mali predvydateľné pravidlá, mali by sme uľahčiť takisto akceptovanie pravidiel systému v medzinárodnom poriadku. Musíme dbať na to, aby navrhovaný systém plnil tieto ciele a aby bol efektívne lepší a priateľnejší vo, v rámci verejného poriadku. Systém, ktorý navrhuje e, komisia je technicky lepší. Ja nechcem to ešte analyzovať, na to treba čas, ale kritérium obvyklého e, bydliska, bydliska nemá žiadnu logiku, či už z procesného hľadiska, keď sa pozrieme na pravidlá, ktoré majú zabezpečiť princíp blízkosti a princíp ochrany slabšej strany. Takisto je tu nedostatok v oblasti litispendencie, ktorý treba odstrániť a potom si myslím, že musíme takisto ten reflexný efekt alebo zrkadlový efekt e, podriadiť kolíznym pravidlám, aby sme mohli aj obmedziť právomoci jurisdikcie e, členských štátov, nie iba ich vždy iba rozširovať. Potom e, zvyšková právomoc národného práva, či by sme ju mali rozšíriť. Osobne si myslím, že áno. Ja by som podporila myšlienku nahradiť národné privilégium európskym privilégiom. Myslím si, že to by zabezpečilo účinnú ochranu. Konštatujem, že som že tie veci, ktoré navrhuje komisia, sú rozumné. Samozrejme majú svoje nedostatky, ako to už bolo aj spomenuté, ale keďže to potrebujeme, tak sa musíme nejako dohodnúť. Hypoteticky tu existuje hmotná e, či finančná nemožnosť obrátiť sa na e, súdy tretieho štátu, ale ja osobne si myslím, že mm, stačí to, čo tu navrhujeme Vždy existuje možnosť kompromisu. Mohli by sme rozšíriť súčasné pravidlá a zachovať zvyškovú e, právomoc pre vnútroštátne právne systémy. Domnievam sa, že politicky neexistuje problém s touto internacionalizáciou, pretože aj Európsky e, súd povedal v rozsudku 103, že tu ide o globálny systém a odvolávka na národné pravidlá v podstate iba spolu vytvára tento medzinárodný systém. Domnievam sa, že keby existoval koherentnejší a akceptovateľnejší, prístupnejší systém, Európska únia by mala silnejšie stanovisko potom v eventuálnych medzinárodných e, rokovaniach. A ešte pokiaľ ide o otázku arbitráž, arbitráže a o doložku o e, výbere jurisdikcie. Ja si myslím, že prioritná, e, prioritnú právomoc má zvolený sudca, ale išla by som ešte ďalej, pretože táto, toto pravidlo sa uplatňuje iba v prípade litispendencie. Ja si myslím, že princíp exkluzívnej výlučnej právomoci zvoleného sudcu by mohol existovať. Teda by sme predpokladali platnosť e, tohto jeho rozhodnutia. Ja sa nemne, nedomnievam, že toto by mm, podporovalo nejaké e, špekulácie. Je to doložka platná prima facie. Takisto podporujem to, čo povedal pán spravodajca k tomu kaskádovému pripojeniu rozhodného práva na doložku o platnosti, aby sa táto doložka ešte raz posilnila. Čiže mali by sme mať odlišné režimy pre doložky Bruselu 1 a e, doložky hákského systému. Brusel 1 by sa uplatňoval vtedy, keby sa doložka týkala iba členských štátov alebo jedného členského štátu a E, jedného členského štátu, ktorý by nepodpísal Hákský dohovor. Mohli by sme mať dvojitý systém. Potom rozhodcovské konania. To je citlivá otázka. Chcem k tomu povedať následovné. E, udržanie status quo podľa mňa je neprijateľné, pretože musíme e, pamätať napríklad na judikatúru, buzek a tak ďalej. Mohlo by sa aj Francúzovi zakázať e, využívať negatívnu kompetenciu, tak ako Britovi, pretože sudca sa nemôže vzdať e, právomoci, ktorú má napríklad e, na základe domicílu a tak ďalej. To je rozhodnutie vo, veci Buzu. Riešenie komisie je možno kompromis, ale Kompromis asi sleduje tie isté ciele ako to, čo e, navrhuje správa z Heidelbergu. My tu tlačíme strany, aby sa obracali na štátneho sudcu a to, to odporuje praxi rozhodcovskej. rozhodcovská právomoc e, sa vyvíjala e, takým spôsobom, že odsúvala oficiálnych sudcov stranou a takisto e, musíme pamätať aj na externú kompetenciu EÚ. Toto je oblasť, ktorá je krytá medzinárodnými dohovormi s tretími štátmi. Máme New Yorkský dohovor napríklad, ktorý podpísali všetky členské štáty. Ja teda podporujem radikálne vyňatie, explicitné vyňatie rozhodcovských konaní s výhradou, že tu bude platná doložka príjma facie. To je dôležité, aby sme reagovali na kritiku. Francúzska prax ukazuje, že sudcovia sú rozumné osoby a snažia sa vždy konať v súlade s tou platnou doložkou a potom tu musíme mať režim Brusel 1, súlad s Bruselom 1, rozhodnutie, ktorým sudca a anuloval doložku a vydal rozhodnutie v hlavnej veci. A pokiaľ ide o zvyšok, musíme dať slobodu členským štátom v súlade s New Yorkským dohovorom. Každý členský štát bude používať tie pravidlá, ktoré podľa neho sú tie najlepšie. Nechápem znepokojenie komisie, ktorá hovorí, že to by bol krok späť viac ako o 30 rokov, pokiaľ ide o pravidlá e, pre voľbu súdu. Buď máme doložku, ktorá platí a potom e, sme mimo rozsahu pôsobnosti, alebo túto doložku anulujeme a budeme uplatňovať nariadenie. Či už ide o sudcu alebo o rozhodcovského sudcu, nepotrebuje žiadne pravidlá o medzinárodnej právomoci. On, je proste, on má vždy tú svoju kompetenciu a môže v nej vy, vynášať rozhodnutia. Vo Francúzsku toto hovorí, toto nazývame o právomoc vydávať e, rozsudok, ktorá má prednosť pred medzinárodnou právomocou. Prepačte, že som hovorila takto dlho. E, bardzo dziękuję pani profesor. Ďakujem veľmi pekne pani profesorke za vaše veľmi vzácne a zaujímavé pripomienky. Predstavujú nám rôzne prístupy k spôsobu, akým funguje naša spoločná legislatíva so zohľadnením uhla pohľadu, či sme právnici, či sme súkromní alebo štátni právnici, či sme prokurátori. Jednoducho sú tam rôzne uhly pohľadu a musíme byť schopní dať dohromady tieto rôzne uhly pohľadu a musíme mať na pamäti, že e, dobre fungujúce nástroje a Brusel, Brusel 1 je dobre fungujúci systém, by mal naďalej dobre fungovať. My ho nechceme poškodiť, chceme ho zlepšiť. Súhlasím s tým, že musíme mať jasné, presné nariadenie, ktoré nebude príliš kontroverzné. Rozhodne je to dnes ťažké eh, snažiť sa zosúľadiť nejaké právne rozhodnutia v Európskej únii a dnes sa budeme venovať tejto téme. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, eh, doktorovi Žeremimu Hejmanovi zo Sorbonskej univerzity v Paríži. Ďakujem veľmi pekne, pán Zvievka, dámy a páni. Ako viete, profesor Mervac tu nemohol dnes prísť preto som tu na jeho mieste. To je dôvod, e, prečo hovorím e, po anglicky, hoci ja som francúz, ale ona napísala svoju prácu e, po anglicky. Budem pripomienkovať návrh dvoch konkrétnych bodoch, na ktoré sme sa zamerali Nebudem však eh, pripomienkovať eh, otázku rozhodcovského súdu a dohod o voľbe súdu, eh, pretože tomu sa venovali už moji kolegovia. V prvom rade zrušenie ex aquatur. Ako už povedal profesor Kamerva vo svojich písomných pripomienkach, tento bod má najväčšiu symbolickú odozvu, ale vzhľadom na malý počet e, zamietnutia uznania e, z súčasných podmienok sa zdá, že to má minimálny dopad v praxi. Zachováme si kontroly, ktoré tu existujú a ktoré sú v súlade s nedávnymi nástrojmi Európskej únie. Okrem toho, ako hovoria záruky a záväzky e, Európskeho súdneho dvora. E, táto doložka sa zdá byť zbytočná. Pokiaľ ide o štátnu politiku, národnú politiku, ako hovorí profesorka Merwat, požiadavky vzájomného uznávania stačia ako všeobecné pravidlo na dosiahnutie spoločnej politiky. Do not warrant specific treatment in the proposed form of exclusion from the abolition. Vyzerá to teda naozaj tak, že je to zlá politika snažiť sa upravovať nepriamo e, ďalší rozsah e, pôsobnosti, dĺžko vykonateľnosti. E, je to otázka, ktorej sa vyhli jurisdikčnom štádiu. Po druhé, by som teraz chcel trošku dlhšie hovoriť o rozdiele medzi jurisdičnými pravidlami, pokiaľ ide o tretie krajiny. Podľa mňa prepracovaná verzia nám dáva možnosť upozorniť na nerovnosti, ktoré existujú v súčasnej verzii nariadenia. Vzhľadom na rozsah pôsobnosti. Nejaké e, explicitné kritérium alebo uplatniteľnosť alebo rozsah pôsobnosti sa nedá nájsť e, v nariadení okrem článku 2 súčasnej verzie. E, často sa však ľudia domnievajú, že článok 2 uvádza všeobecné kritérium pre zvláštny rozsah pôsobnosti a jurisdikciu. Prepracovaná verzia sa snaží e, rozšíriť jurisdikčné pravidlá na spory týkajúci sa aj odporcov z tretich krajín. E, článok 4 skutočne hovorí o hovorí o tom, že žalovaného možno súdi iba na základe pravidel stanovených v článku 228 Keď sa pozrieme na ustanovenie, na základe ktorého by vzniklo nariadenie, teda článok 67 4. Eh, zdá sa mi, že Európska únia nemá jurisdikciu rozšíriť jurisdikčné pravidlá nariadenia na spory eh, týkajúce sa aj eh, obtvorcov z tretich krajín. Na jednej strane prístup k spravodlivosti podľa ustanovení e, článku 67.4 sa vzťahuje na zabezpečenie slobody, spravodlivosti a to je bez pochyby obmedzené na hranice členských štátov. Ale článok 81 zase stanovuje, že pre riadne fungovanie všetkých týchto nariadení e, musia fungovať príslušné ustanovenia zmluvy o fungovaní Európskej únie a to je teda obmedzené na hranice Európskej únie. Európsky súdny e, dvor v prípade Hagen rozhodol už v roku 1999, že, a teraz citujem, Predmet dohovoru, predmetom dohovoru nebolo zjednotiť procedurálne pravidlá, ale stanoviť, e, ktorý súd má jurisdikciu v občianských veciach vo vzťahoch e, v rámci spoločenstva a na uľahčenie rozhodnutí. Podľa mňa toto hodnotenie sa dá transponovať na nariadenie vzhľadom na to, že tieto obmedzenia, ktoré tu máme teraz, neexistovali v bruselskom dohovore. A teraz tu môžeme položiť druhú otázku. Má sa návrh prijať tak, ako je? Treba poznať aj pravidla pre litispendenciu a ostatné pravidla aby sme vedeli, kde sa majú odrážať. Pokiaľ ide o mňa, myslím si, že takýto účinok by sa mal stanoviť v konkrétnych podmienkach. To znamená, že keby platili zvláštne pravidlá a litispendencia v prospech eh, súdov prvého stupňa reciprocita sa môže ukázať ako dôležitá, nevyhnutná, ako prostriedok na vyváženie, rozšírenia eh, rozsahu pôsobnosti nariadenia. Ale aj tak si stále myslím, že takéto rozšírenie nie je želateľné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi. Ďakujem. Na alternatívny pohľad na územné rozšírenie Bruselu 1, myslím si, že neskôr v diskusii sa budeme môcť vrátiť tejto téme. A teraz dávam slovo e, ďalšiemu rečníkovi, profesorke Ilari Preteli. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto skutočne užitočnú debatu. Blahoželám vám k nej a chcela by som využiť tento čas, aby som hovorila o základných otázkach tohto prepracovaného znenia a tiež sa venovať systému a celkovému jeho fungovaniu, ktorý by mohol byť ohrozený fragmentárnymi úpravami eh, tohto prepracovaného návrhu Najprv sa budem venovať otázke zrušenia exekvátor. Už bolo povedané, že e, je to formalita, keďže e, tá právomoc e, napadnúť rozsudok už bola daná nariadením, nariadením Bruselu 1 a, súd Myslím si, že je to inak v USA, kde zahraničné rozsudky a rozsudky z tretích e, štátov e, sú predmetom predbežného konania, aj keď e, doložka vyžaduje uznanie týchto rozsudkov. Ale myslím si, že zrušenie exekvatúr nie je otvorené diskusii, je to hlavný politický úspech tejto reformy. Avšak zdá sa, že je tu všeobecná dohoda o, zachovaní si právomoci, pokiaľ ide o uznávanie pri výnimke o verejnom poriadku, a pokiaľ ide o civilné, občianské a obchodné veci. Mm, myslím si, že by nemal byť ohroz, nemala byť, byť ohrozená pohyba rozsudkov a rozhodnutí o voľbe súdov. Druhá otázka je procedurálna a nesúhlasím tu e, s zmenou troch rôznych postupov ani ani e, so zrušením exekvatúr pri hromadných žalobách. Myslím si, že mali by sme veci nechať e, jednoduché. Myslím si, že mali by sme preniesť tú kontrolu z, k vyhláseniu o konateľnosti článok 43.1 e, do článku 46. Myslím si, že tento postup by mal byť uniformný vo všetkých členských štátoch, mal by byť rýchly a preemptívny a, a mala by byť možnosť napadnúť exekučný príkaz, nie len zmraziť exekučné konanie. Myslím si, že toto je najlepšie riešenie. Môžeme zrušiť exekvator bez toho, že by sme uh, stratili špeciálnu ochranu e, v niektorých e, oblastiach, ako je nadstie utrhanie a osobnostné otázky. E, pokiaľ ide o ten širší kontext, myslím si, že sú tu dve hlavné otázky. Tá prvá sa, díli, sa týka exorbitantnej jurisdikcie a, a, a strán, ktoré majú bydlisko v členských štátoch a pokiaľ a existuje veľká väzva, väzba medzi členskými štátmi, e, pardon, e, medzi tým členským štátom a medzi žalovaným. Mnoho štátov ako Taliansko popiera jurisdikciu, ak sa prípad týka majetku v tretích krajinách, ak teda sa neaplikuje Brusel 1. Chceme vytvoriť podobné ustanovenia v bruselskom systéme tak, aby sme vylúčili uh, jurisdikciu podobne ako prípad úzu. Ehm, prosím, pozrite si moje poznámky, pokiaľ ide o toto riešenie. Tá ďalšia otázka sa týka toho, sa týka e, zuniformovania alebo zosúladenia e, jurisdikčných pravidiel. V 26 krajín by vykonávalo jurisdikciu za rovnakých podmienok toto riešenie by nebolo šokujúce v mojej krajine, pretože Taliansko už spontánne od roku 1995 rozšírilo pôsobenie Bruselu 1 aj na e, odporcov, ktorí majú bydlisko v tretich krajinách. E, tieto jurisdikčné pravidlá sú rozdielne, pokiaľ ide o štruktúru a povahu od Bruselu 1 Môžem tu uviesť príklad e, litispendencie. Pokiaľ tu nie je zapojený žiaden členský štát, e, môže konanie prebiehať iba z, e, z jednostrannej perspektívy. Ak sudca nečlenského štátu otvoril konanie ešte pred sudcom členského štátu, Ehm, toto konanie môže pokračovať podľa vnútroštátnych pravidiel, ale dobrá koordinácia medzi oboma sudcami je možná iba vtedy, ak obidva budú podliehať Bruselu 1. A jednostranná koordinácia to nie vždy umožňuje. Táto e, rôzna povaha jednostranných e, pravidiel vysvetľuje disharmóniu, ktorú ilustrovali aj moji kolegovia, pokiaľ ide o pravidiel pre litispendenciu a tak ďalej. Myslím si, že tá harmónia by nebola kompletná, aby sa dosiahla na úkor koherentnosti. Myslím si, že riešenie si vyžaduje väčšie preskúmanie nielen na európskej úrovni, ale aj s účasťou nečlenských štátov, ako ukazuje skúsenosť Luganského dohovoru. E, dobrá koordinácia je možná len prostredníctvom multilaterálnych nástrojov. Jedinou alternatívou je vypracovať ad hoc legislatívu alebo právny akt, ktorý by pripisoval jurisdikčnú právomoc európskych e, súdov v prípade, že by e, prípady teda nespadali pod bruselský systém, došlo by k rozdeleniu kompetencie. Tá tretia otázka sa týka toho, či by režim litispendencie mal byť zmenený tak, aby uh, uh, tieto e, zmeny sa týkajú priamo tzv. E, torpédo e, návrhov. Nie je jednoduché to rozhodnúť. A myslím si, že táto taktika by mala byť efektívna, ale nevieme, že či je to dostatočný dôvod na to, aby sa zmenili pravidlá, ktoré fungujú dobre. Pravidlo litispendencie, ktoré Uh, uvedené na základe priority a predvídateľnosti. Myslím si, že jednoducho táto zmena by dala možnosť uh, jednotlivým stranám uh, oddialovať konania a naďalej pokračovať v konaní, ktoré bolo začaté pred súdom, ktorý nemá právo. Moc myslím si, že je jednoduché vidieť, že zmena v pravidlách litispencie by viedla k zmetku. A myslím si, že toto je aj dôvod, prečo z roku 1997 Luganský dohovor, ktorý bol podpísaný po verdikte GAZ, prečo teda sa podpísal a aj vidíme, prečo by, to, prečo by tieto zmeny ovplyvňovali uniformnosť medzi Lugánskym systémom a Bruselom, bruselským systémom. Myslím si, že e, lehota v článku 29.2 návrhu by mohla byť aj zredukovaná pre väčšinu prípadov o platnosti fóra si nevyžaduje kompletnú a veľkú analýzu, ako som to už aj vysvetlila vo svojom dokumente. Myslím si, že e, by bolo treba zaviesť nástroje, ktoré by e, trestali e, efekty takýchto torpédových návrhov zavádza sa tu tiež výnimka arbitrážneho konania, tak a, mm, myslím si, že tu sa jasne obmedzuje možnosť konania aj prístup k spravodlivosti, právo obžalovaného a e, aj e, pravoboch strán. Ustanovenia týkajúce sa arbitráže nie sú koherentné s e, cieľom prístupu k spravodlivosti a vedú k riziku ohrozenia fungovania e, bruselského systému. Myslím si, že pozmeňujúce návrhy parlamentu ukazujú tri hlavné ciele. Zlepšenie predvídateľnosti, predovšetkým vytvorením uniformných nástrojov na podporu verejného poriadku, e, nedotknutím sa pravidiel e, litispendencie, nevylúčením arbitráže, udržaním eh, základných eh, politík a dodržaním koherentnosti, ktoré čo by eh, viedlo k zlepšeniu týchto návrhov. Ďakujem. Bardzo dziękuję. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani profesorka za vaše pripomienky. Urobili ste ich tak strašne veľa, že ani sa nebudem snažiť e, vyjadriť sa ku všetkým v tejto chvíli. Vy ste sa dotkli zásadných vecí, o ktorých hovoríme aj tu v Európskom parlamente. Teraz dám slovo ľuďom z praxe, a to právnikom. A prvý z nich bude Alexander Layton z Anglicka a Walesu. Ďakujem veľmi pekne, pán Zvievka. A ďakujem veľmi pekne, že ste ma znova pozvali na formálne stretnutie. Pokúsim sa nezopakovať to, čo som povedal pred dvoma týždňami na neformálnom stretnutí, ale pokúsim sa hĺbšie venovať jednomu alebo dvom bodom. Mám všeobecnú pripomienku na začiatok. Tí, ktorí sa zaujímali a ktorí pracovali s Bruselom 1 a s predchodcami Brusel 1 už celé desaťročia, ročia, si všimli, aká je tu miera europeanizácie e, rozpravy o prepracovanej verzii Brusel 1. Nejde tu už iba o rozpravu e, ľudí z rôznych národných systémov, ale jednoducho ide aj o ľudí z jedného systému, ktorí majú rôzne názory a to je naozaj obrovský pokrok. A takisto to veľmi vítame. Mám iba niekoľko pripomienok, ktoré sa týkajú otázky exekvator a medzinárodného právneho poriadku, ale mám aj jedna, dva body, ktoré sa budú týkať niečo iného. Najprv pokiaľ ide o exekvator. Súhlasím s tým, čo povedala profesorka Preteli, že kľúč k tejto otázke je otázka uznávania nie som spokojný s tým, že súčasné prepracované znenie e, má určité problémy e, nezrovnateľnosti, e, pokiaľ ide o uznávanie. A takisto som už predtým spomenula, nebudem to opakovať aj svoje výhrady, s ktorými ste súhlasili, ktoré sa týkali aj vylúčenia deformácií z návrhu. A naozaj neviem, prečo e, je tu kolektívna úľava, ktorá sa týka nekalých praktík. Je to pravda, ako e, povedala profesorka Mirvat a e, doktor Heyman, je tu veľmi malo takýchto prípadov, ale to nie je nejaká odpoveď, pretože práve tento malý počet prípadov, pokiaľ ide o exekvatúry, je veľmi dôležitý. Nemali by sme ignorovať otázku zásadných a základných práv e, malého počtu ľudí. To nie je správne. Takisto súhlasím s tým, že treba rozšíriť pravidlo zo súčasného návrhu skúsenosti e, nám ukazujú, že e, porušovanie tohto pravidla e, sa uplatňuje v praxi a museli by sme sa vrátiť až do 70. rokov k skorým rozhodnutiam našich národných súdov. Napríklad Heterodox a Franklin žiadali o niečo podobné už pred dvomi, tromi desaťročiami a to nebol problém. Ale mám obavy, že to, čo sa zdá byť e, začínajúcou vedeckou rozprávou o rozlíšení e, e, procedurálnej a vecnej politiky, tak to možno je v teórii veľmi dôležité rozlíšenie, ale v praxi to nie je dôležité rozlíšenie. Ak porušíte základné práva, tak e, to môže viesť k porušeniu verejnej politiky. ak e, odopriete niekomu možnosť byť vypočutý, e, tak vlastne porušíte jeho práva bez ohľadu na to, či je tu nejaké rozlíšenie alebo nie. A podľa mňa je chyba robiť takéto rozlíšenie, pretože je to ezoterické a zbytočné. E, to boli tie veci, ktoré som chcel spomenúť v súvislosti s ekvátorom. A druhá téma, ktorej sa chcem venovať, je medzinárodný právny poriadok a tu mám niekoľko bodov. No, poprvé, súhlasím s vami e, v tom, že táto oblasť potrebuje o mnoho viac štúdia a odborníci tu dali jasne návo, že sú to problémy, ktoré treba ešte premyslieť. A napriek tomu, samozrejme, pre vás to dnes nie je primeraná odpoveď a mám ešte viaceré ďalšie pripomienky. Eh, pokiaľ ide o argumenty eh, týkajúcich sa arbitrážnych pravidel, to nepovažujem za správne, pretože tu máme eh, tie príklady napríklad s delenými nehnuteľnosťami v Turecku, ale to vôbec nepovažujem za vhodný príklad. A takisto ma nepresvedčil ten argument, že európsky e, zákonodárny orgán e, si preberá a uzurpuje právomoc e, rozhodovať aj o zákonodárstve tretích štátov. E, to je podľa mňa pomílené. My by sme povedali, že okolnosti, v ktorých by sme e, prijali jurisdikciu osôb pochádzajúcich e, mimo územie Európskej únie, tak by sme v podstate nerobili nič viac, len by sme zadefinovali okolnosti, za ktorých v rámci Európskej únie by sme uznali rozhodnutia z tretích krajín. Tým nejakým spôsobom neurčíme, ako má vyzerať legislatíva v tretích krajinách. Ten problém sa tu objavuje e, z dôvodu teoretického chápania reciprocity, pretože to je nevyhnutá podmienka pre uznávanie cudzích štátov. To je v niektorých systémoch e, pravda. Napríklad v nemeckom systéme tam funguje reciprocita. Ale nie je to podstatné. E, môj systém napríklad je systém, ktorý nikdy nefungoval od, nezávislo od reciprocity. Jednoducho fungoval na jednoduchých pravidlách, či sa príjme alebo nepríjme a uzná zahraničné rozhodnutie alebo nie. Ale jednoducho sú tam veľmi jednoduché e, pravidlá, ktoré sa dajú prijať. Ja nie som za to, aby sme prijali jednotné pravidlá pre uznávanie rozhodnutí z tretich krajín. Nepotrebujete ich. Ale zásadná vec, ktorej sa chcem venovať, je, že podľa mňa nebudeme nikdy e, v takom štádiu, aby sme e, zrušili národné pravidlá pre jurisdikciu odporcov z tretích štátov e, možno pôjdeme trošku dole s tými pravidlami, rovnako môžeme ísť s nimi aj hore, čo znamená, že môžeme prijať niektoré pravidlá, ktoré e, môžu byť odôvodniteľné, oprávnené. E, napríklad niektoré sú exorbitantné, ako spomenula e, kolegyňa Preteli, ale potom sú tu ďalšie, ako je napríklad výber fóra alebo výber práva fóra, ktoré možno naozaj opodstatniť. Je tu ale nevyhnutnosť eh, preskúmať eh, praktické dôsledky tohto rozhodnutia. Napríklad, keby sme zrušili výber eh, práva, tak potom by sme jednoducho ovplyvnili tých, ktorí uplatňujú obchodné právo na celom svete, pretože tam sa už celé storočia poskytuje táto možnosť vybrať si to právo, uplatniteľné právo. Výnimka, ktorú chcem navrhnúť k tomuto návrhu, je jedna vec, ktorá sa teraz musí stať a to potrebujeme reflexívne právo e, v prospech tretích krajín. Komisia na neformálnom e, stretnutí vysvetlila, že je tu určitá politická nevyhnutnosť zabezpečiť stimul e, pre krajiny, aby dodržiavali Hákský dohovor, ale nie je to dostatočný dôvod na to, aby tu konali na tomto základe je tu problém pre členské štáty v tomto ohľade a tento problém treba doriešiť. Nepotrebujete mať naozaj e, zrkadlový obraz e, článku 23. Bolo by naozaj veľmi ťažké e, prebrať pravidla vo všetkých štátoch, ktoré by sa týkali výberu súdu v tretích krajinách. Pokiaľ ide o Hakský dohovor, myslím, že iba Mexiko ratifikovalo Hakský e, dohovor v posledných rokoch. Spojené štáty majú obrovské problémy ratifikovať Hakský dohovor. No v každom prípade e, to vylučuje určité kategórie dôležitých e, súdnych, medzinárodných súdnych sporov. A Ďalšia vec sa týka rozhodcovského práva. Áno, súhlasím s tým, že odborníci komisie sa pokúsili v článku 29.4 e, prijať svoj návrh. Ja som vyjadril vo svojej správe určité výhrady voči tomu, či to bude naozaj fungovať v prípade teda či to bude e, platiť a či to naozaj zabraní súdom rozhodovať takým alebo onakým spôsobom e, pri rozhodcovských konaniach, ale nevidím, že by za určitých okolností dochádzalo e, k odopieraniu spravodlivosti a súdy určite e, budú vedieť citlivo riešiť takéto prípady. Pokiaľ ide o voľbu súdov, mám vo svojich pripomienkach jeden alebo dva body, ale myslím si, že to vítame. No a vo všeobecnosti to boli moje pripomienky. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, pán Leighton. Máme ešte ďalšieho hostia, pána Floriana Horna. Ten je právnik z Rakúska, advokát z Rakúska. Prepačte, že som sa predtým pomýlil. Pochádza z Rakúska, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán spravodajca. Moje ústno, ústne stanovisko bude obmedzené iba na časť pripomienok, ďalšie sú v písomnom dokumente. Stručne sa budem venovať zrušeniu exekvátúr. Budem hovoriť o Bruseli 1 v kontexte medzinárodného právneho poriadku a budem sa venovať dohodám o voľbe súdu, o rozhodného práva a takisto vytispendencii v tejto súvislosti. Kto, to má vlastne ísť proti týmto torpédovým návrhom no a potom sa budem venovať e, hromadným žalobám a štrajkom. Pokiaľ ide o zrušenie exekvatúr, podporujem plne názor pána Hesa. Postup exekvátor je veľmi formálny, ktorý e, keď bude zrušený, tak e, zlepší právnu istotu. Druhá otázka je otázka, aké záruky sú tu nutné a ako tieto záruky budú implementované do systému Brusel 1. Návrhy komisie sú veľmi zaujímavé a nedomnievam sa, že to skomplikuje veci pre ľudí z praxe. Návrh komisie je zaujímavý v tom, že prerozdeluje dôvody pre odmietnutie medzi štát pôvodu a medzi štát výkonu je veľa dôvodov, ktoré by mali zabrániť výkonu rozhodnutia nie iba vo štáte výkonu, ale univerzálne, celkovo, aby to rozhodnutie bolo odmietnuté. Napríklad dôvodom môže byť, keď dôjde e, k chybe pri doručovaní žiadosti alebo e, k samotnej procesnej chybe. Súčasný systém zdôrazňuje štát výkonu a to znamená, že i keď sa vám podarí ako dlžníkovi v, e, v jednom štáte zabraniť výkonu rozhodnutia. Ostatné členské štáty teoreticky by ho aj tak mohli vykonať. A teraz tento dôvod sa rozširuje univerzálne a toto rozhodnutie stráca platnosť na celom území EÚ a preto domnievam sa, že sa situácia zlepší a zjednoduší. Sú aj iné dôvody, ktoré platia iba v štáte výkonu, napríklad konfliktné národné rozhodnutia. Toto sa týka iba štátu, kde to národné rozhodnutie bolo prijaté, čiže aj v štáte výkonu bude možná revízia rozhodnutia. Ale v tomto štáte by nemali platiť všetky, úplne všetky tie dôvody. Pokiaľ ide o verejný e, poriadok, mali by sme rozširovať medzi hmotným právnym, e, verejným poriadkom a procedurálnym verejným poriadkom. Štúdia profesora Hesa Pfeiffa a Šlosa v roku 2007 to takisto dokázala. A takisto je tu nedávna štúdia z roku 2011. Neexistujú príklady úspešnej aplikácie hmotného verejného poriadku. Pán Leighton povedal, že nepor, porušenie procedurálneho verejného poriadku prinesie e, porušenie celkovo verejného poriadku, ale nejde to iba o verejný poriadok samotný, ale o nerešpektovanie právneho štátu a procedurálneho verejného poriadku. Preto by sme si mali e, objasniť, že v rozsahu pôsobnosti Bruselu 1 je to veľmi obmedzený rozsah pôsobnosti, týka sa iba občianskych a obchodných vecí a tie e, závažnejšie veci sú vyňaté Takže v tomto rozsahu pôsobnosti je odôvodnené, aby sa e, revízie rozsudkov obmedzili na porušenie procedurálneho verejného poriadku. Pokiaľ ide o Brusel 1 v medzinárodnom právnom poriadku, myslím si, že je dobré, keď máme jednotné pravidlá jurisdikcie v celej EÚ. Zjednoduší to život v praxi, ale takisto právny systém bude predvydateľnejší pre občanov EÚ, ale aj pre občanov, ktorí sú mimo EÚ. Chcem hovoriť o zvyškovej právomoci, ktorú navrhuje komisia. Myslím si, že je to veľmi zaujímavý návrh a namiesto menších úprav na, je to tiež veľmi užitočná úprava. Pokiaľ ide o forum necessitatis, to nie je e, sporná vec, poskytuje diskrečnú právomoc národným súdom. Je to také núdzové pravidlo. Pokiaľ ide o fórum pre e, pridelenie majetku, o tom hovorí aj e, profesor Taka Haši, ktorý sa obrátil na parlament v tomto návrhu, hovorí e, veľmi e, pozitívne o tejto záležitosti, podporuje ju. Je to e, najbežnejšie exorbitantné pravidlo v členských štátoch. Nie je to samozrejme väčšinové pravidlo, ktoré by mohlo byť prijaté členskými štátmi bez zmeny vnútroštátneho práva, ale keď sa to porovná s inými pravidlami jurisdikcie v EÚ, je to niečo, čo podporuje najvyšší počet členských štátov. Ja navrhujem, aby sme upravili návrh tak, aby sme jasne rozlišovali medzi fórom necessitatis a fórom pre alokáciu majetku. Z fóra majetku sú dve výnimky, majetok musí byť primeraný a musí existovať takisto aj ko fóru majetku tesné prepojenie. Toto naozaj už zachádza ďaleko, pretože to kritérium e, prepojenia existuje vo fórum necessitatis. Ja navrhujem, aby fórum pre alokáciu majetku e, bolo obmedzené na E, peňažné nároky, pohľadávky, pretože tu to má jasnú výhodu, že rozhodnutie v EÚ v tomto režime by mohlo byť vykonané a pokiaľ ide o dohody o voľbe súdu, Väčšina rečníkov hovorilo, že s pravidlom rozhodného práva, ako ho navrhuje komisia, by mohol byť problém a e, že by možno malo byť komplexnejšie pravidlo. Ja navrhujem pravidlo, ktoré sa už používa v režime EÚ v rámci dohovoru Rím 1 a používa sa to na rôzne otázky rozhodného práva pokiaľ ide o dohody o voľbe súdu. Je to detailnejšie popísané v mojom písomnom stanovisku, nebudem sa k tomu teraz vyjadrovať. Pokiaľ ide o pravidla litispendencie ohľadom dohôd o voľbe súdu, tu chcem e, vás varovať. Nie som si istý, či tieto pravidla naozaj dosiahnu stanovený cieľ. Vidím to určité riziko, že navrhované pravidlá by mohli viesť k ešte vylepšeným torpédovým návrhom. I keď aj, aj po tom, čo súd začne konať, tá strana, ktorá chce zneužiť systém nariadenia Brusel 1, by sa mohla obrátiť ešte na ďalší súd a hovoriť, že tento súd bol zvolený dohodou o voľbe súdu. I aj po tom, čo iný súd začal už konať, čiže podľa nového návrhu ten prvý poverený súd by mm, sa musel e, vzdať toho konania, pozastaviť ho, zrušiť. Myslím si, že toto nie je iba teoretická možnosť, pretože je veľmi ľahké tvrdiť, že žalovaný napríklad má dohodu o voľbe súdu len tým napríklad, že akceptoval nejaké podmienky nejakej zmluvy. Čiže ja navrhujem e, rozsiahlejší systém praktických pravidiel, ktoré detailne popisujem v mojom písomnom návrhu. A potom, pokiaľ ide o rôzne efekty prieťahov týchto orbetových návrhov, Možno dať väčšiu diskrečnú právomoc národným súdom, dokonca aj tým súdom, ktoré boli poverené, ktoré začali konanie ako druhé, aby pokračovali v konaní, aj keď súd, prvý súd už začal konanie. ale za podmienky, že je vysoká pravdepodobnosť, že ten prvý súd nebol riadne e, v súlade so zákonom poverený začatím konania, že ten druhý súd má jurisdikciu. To by bola taká zábezpeka a potom navrhovateľ by musel za určitých podmienok zaplatiť trovy konania. Pokiaľ ide o štrajky, komisia navrhuje pravidlo v článku 85 návrhu, ktoré e, zdá sa tu nie je veľmi na mieste. Je to jedno zo záverečných ustanovení nariadenia, ale myslím si, že existuje dôvod, aby sme si robili obavy z toho, ako spoločne budú e, fungovať procesné a hmotné pravidlá v oblasti štrajkov. Z judikatúry Európskeho súdneho dvora vieme, že existuje právo na štrajk, ktoré je podmienené verejným poriadkom členského štátu, kde sa koná ten štrajk. Nie je to teda nepodmienené, ničím nepodmienené právo. Čiže verejný poriadok špecifického členského štátu sa musí v každom prípade zvážiť. Z Rímu 2 takisto vieme, že článok 9 poukazuje na e, platné hmotné právo štátu, kde sa koná štrajk. Toto je teda hmotnoprávna stránka veci. Pokiaľ ide o procesnú stránku veci, toto tu nie je vôbec ohľadnené. Pokiaľ ide o procesnú stránku veci, máme všetky pravidlá jurisdikcie. Máme tu aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré hovoria o tom, že článok 5 číslo 3 a článok 6.1 nariadenia sa tu uplatňujú. To by mohlo viesť k častým voľbám iných fór, ktoré by mohli byť využívané pri sporoch o legálnosti a škodách spôsobených štrajkmi. To by znamenalo, že jeden súd by mohol rozhodnúť o verejnom právnom poriadku iného členského štátu. Napríklad francúzsky súd by mohol rozhodnúť o tom, či štrajk, ktorý sa koná vo Veľkej Británii, je legálny. Podľa toho, ako francúzsky súd si vykladá britský verejný poriadok. Neviem, či naozaj e, by to malo byť takto riešené, to by nebolo rozumné. Ja v písomnom príspevku navrhujem, aby sme sa snažili zosúladiť stránku hmotnoprávnu aj procesnú tejto veci, tak aby vo všeobecnom prípade to bolo vždy tak, že ten členský štát, ktorý má právomoc e, pre tento prípad, aby sa jednoducho uplatňovalo jeho, jeho verejný poriadok. Mali by sme tu e, zaviesť e, exkluzívnu jurisdikciu pre štrajky. To by mohlo byť napríklad v článku 22 alebo v oddelenom článku za týmto odsekom. Ďakujem za to, že ste mi dali možnosť sa vyjadriť a dúfam, že niektoré moje pripomienky budú užitočné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Horn. Týmto sme uzavreli prvú časť nášho workshopu. Vypočuli sme si odborníkov a myslím si, že je ľahké vyvodiť záver, že určite sú tu isté oblasti, kde sa líšia naše názory, ako napríklad zrušenie exekvatúr. Ehm, myslím si, že je to celkom jasné, netreba o tom nikoho presvedčovať, nie je to len politické rozhodnutie, ale aj technické rozhodnutie v tomto aspekte, v tomto aspekte každodenný život ukázal, že toto, e, respektíve v tejto otázke sa naše e, názory veľmi nelíšia, pretože to bolo dokázané aj v každodennom živote, že, to nie je, že táto doložka nie je potrebná. Ale potom sú iné oblasti, kde naše názory sa líšia. A to sme si vypočuli aj, e, aj v Eh, už v minulosti pri výmenách medzi komisiou, medzi našim výborom. A myslím si, že možno ešte je teda potrebná väčšia debata predtým, než budeme môcť uzavrieť toto prepracovanú, eh, toto znenie. Eh, teraz máme čas na otázky, ktoré môžete položiť našim, položiť našim odborníkom. Takže Sebastian Kudbu. Budú. Budú? Ďakujem pani profesorke Preteli. Hovorila o rozhodcovských konaniach a postupoch. V tejto súvislosti chcem vedieť, či sú to rozhodcovské konania ad hoc alebo medzinárodné. I'm sorry, I, I didn't understand. Mm, Prepačte, ale nerozumela som veľmi dobre otázke. Neviem, že či to bolo v dôsledku tlmočenia. Keď ste hovorili o rozhodcovskom konaní, hovorili ste o rozhodcovskom konaní vo všeobecnosti, alebo robíte rozdiely medzi inštitucionalizovanou arbitrážou a ad hoc rozhodcovským konaním. O inštitucionálnou arbitrážou samozrejme. Hovorím o tom vo všeobecnosti. Uh, <laughs> ale keďže som už dostala slovo, chcela by som dodať mm, niečo k Forum Necessitatis. Zdá sa, že je tu konsenzus, pokiaľ ide o Forum Necessitatis, ale ja si myslím, že nie, pretože Eh, tu bolo dokázané, že je to protiústavné eh, proti, eh, podľa talianských zákonov, podľa článku 25, predovšetkým pokiaľ ide o princípu prirodzeného sudcu a o predvídateľnosť, čiže odporca musí dopredu vedieť, na akom súde môže byť žalovaný a faktor ex post je zakázaný v našej krajine. Takže ja súhlasím e, s kolegňou, ktorá hovorí, že ak chceme mať napríklad fórum pre ľudské práva, tak áno, ale nie fórum necessitatis, pretože by to mohlo spôsobiť problémy, pokiaľ ide o špeciálnu právomoc a bolo by to podľa nás a nášho systému protiústavné. A Ďalšia vec, ktorú by som chcela povedať, pokiaľ ide o dohody o voľbe súdu, myslím si, že tento režim by mal byť podľa článku 23 nariadenia Brusel 1, pretože to pravidlo je, myslím, dobre e, formulované. Možno, že by to mohlo byť ešte e, lepšie vyšpecifikované a kompletnejšie, ale Mali by sme hovoriť o voľbe e, súdu. Teda mohlo by to byť špecifikované, ale nie aplikované k týmto dohodám. Bardzo dziękuję pani profesor. E, ďakujem pekne, pani profesorka. Ďalší rečník, nech sa páči. Um, ich habe eine Frage, die sich im ja mám otázku, ktorá sa obracia na všetkých, pretože si uvedomujem, že pokiaľ ide o článok 22, aj to, čo som vyčítala z vašej tváre, že experti majú na to veľmi odlišné názory. Vy argumentujete e, právnou istotou, pokiaľ ide o článok 22, Európsky súdny dvor to ukázal v rôznych, to uvádzal v rôznych e, rozhodnutiach a ja chcem vedieť, čo to pre vás e, tu znamená. Žalovaný aj navrhovateľ by mali čo najskôr vedieť, kde sa konanie v ktorom štáte bude konať. Na základe súčasných ustanovení podľa mňa princíp právnej istoty nebol dostatočne zaručený. Bardzo dziękuję, Evelyn. E, oczywiście nie... Ďakujem, Evelyn. Bohužiaľ, nemáme čas na to, aby sme všetkých rečníkov pustili k slovu. Poprosím, aby sa ešte prihlásili maximálne dve osoby, aby odpovedali na otázku. Uh, Vy ste spomenuli článok 22 ako článok, ktorý poskytuje výhradnú jurisdikciu. Uh, v praxi si myslím, že sa tu objavila iba jedna oblasť problémov a je to ustanovenie podnikového práva, uh, ktoré hovorí o výhradnej jurisdikcii v prípade rozhodnutí, ktoré majú za predmet platnosť rozhodnutí podniku. A tu ide o ustanovenia zistenie e, tých rozhodnutí, e, ktoré spadajú do rámca pôsobnosti a tých, ktoré pochybňujú e, právo podnikové. Máme tu rozhodnutie z Írska Hazety do Kety a tu Európsky súd mal problémy e, pochopiť otázku a skutkovú podstatu, ale myslím si, že v praxi e, je to celkom jasné. Jedna z otázok, e, ktoré sa tu objavila, a možno zniesol profesor Hess je, či, by sa má, či máme skúmať reflexívny účinok týchto pravidiel pre externý svet, teda pre tretie krajiny. Možno by to stálo za to, bolo by to v súlade do určitej miery s medzinárodným e, právom, ale treba tam zabudovať ešte ďalšie zábezpeky. Napríklad, e, keby išlo o konanie v treťom e, štáte, ktoré by sa týkali um, tretich štátov alebo štátov Európskej únie. A E, teda vecného práva v týchto štátoch. A profesorka e, Preteli hovorila o forum necetatis a nie je to úplne e, priamo známe, ale podľa mňa tá právna istota nie je v článku 22 problémom. Ďakujem veľmi pekne. A možno keby som smel, chcel by som sa opýtať profesora Hesa a požiadať ho, aby zodpovedal túto otázku, ktorá je z nášho pohľadu najdôležitejšia. Hovorím o tých zábezpekách, e, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie rozsudkov z tretích krajín. Vzhľadom na tie krajiny, kde máme pochybnosti o ich legislatíve alebo o ich právnom systéme. Určite súhlasíte s tým, že sú rozdiely medzi krajinami. Nie všetky krajiny sú demokratické, nie všetky krajiny majú dobrý právny systém a nemáme presne tú istú úroveň uh, uznávania zákonnosti alebo demokracie. Takže neviem, či by sme mali rozšíriť aj Brusel 1 na tretie krajiny. Máme tam dostatok zábezpek, e, pán profesor, aký je váš názor? Áno, ďakujem veľmi pekne. Nemyslím si, že by e, sme tie pravidla týkajúce sa uznávania mohli preniesť na tretie štáty. To sme ani nikdy nerobili, pretože e, tieto pravidlá platia iba e, v rámci dohovoru e, z Lugana. A Luganský dohovor platí iba konkrétne ďalšie štáty v súvislosti s harmonizáciou legislatívy a takýchto právnych zábezpek môj návrh je taký, aby sme boli konsekventní, aby sme boli dôslední a to pravidlo uznávania znamená, že potrebujeme viac prekážok pri uznávaní, eh, pokiaľ ide o tretie štáty, ako momentálne máme v režime Bruselu 1. A treba tam takisto upraviť aj to, eh, či to rozhodnutie, ktoré má byť eh, uznané, nie je na to exorbitantné. Vtedy ho nemožno uznať. Druhý bod, pokiaľ ide o tretie štáty, nevyhnutne e, treba zachovať e, verejnú kontrolu. E, to znamená, že túto kontrolu treba mať v konaniach, ale aj v otázkach hmotného práva. Preto tu som za to, aby tu, táto kontrola zohrávala veľkú úlohu. Myslím si, že toto môžeme upraviť, môžeme tu vytvoriť jednotný systém a to by pre právnu istotu v európskom právnom priestore e, bolo veľmi výhodné aj vzhľadom na tretie krajiny. Pán predseda, ja tu vôbec nevidím nejaký problém, pokiaľ ide o právomoci únie e, v rámci článku 81 zmluvy o fungovaní Európskej únie. E, Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Chápem, že ste sa dotkli aj toho, čoho sa dotkol pán Horn, ale žiaľ Bohu, nemáme dosť času na to, aby sme pokračovali v tejto diskusii, ako viete. Ešte máme pár bodov na programe, takže dokončme e, otázky a odpovede a prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorý máme na programe požiadam profesora Hessa, aby uviedol svoju prezentáciu e, štúdie e, e, súkromného, medzinárodného a procedurálneho práva a nástrojov Európskej únie v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ide o štúdiu, ktorú sme robili na základe požiadavky e, vedeckého výboru, e, vedeckej služby a parlamentu. I kolega Weber a ja sme boli za to zodpovední v Heidelbergu. Mali sme zodpovedať otázku, ako vyzerá prax v členských štátoch Európskej únie vzhľadom na uplatňovanie e, doložky Ordre Public vo všetkých doteraz existujúcich e, právnych nástrojoch ktoré existujú od 1. mája 1999. Robili sme to v súvislosti s 23 členskými štátmi, mali sme regionálnych spravodajcov. V texte tejto štúdie nájdete mená spravodajcov a takisto štáty, a to na strane 19. Ehm, Pozreli sme sa na rozsudky Európskeho súdneho dvora. Takisto sme sa pozreli na prax um, jednotlivých členských štátoch. Mali sme dotazníky, chceli sme dostať čo najviac uh, informácií a ja vám veľmi stručne uh, predstavím výsledky. Uh, my sme sa zamerali, a to sa nemožno vôbec nemôže čudovať. Jednoducho sme sa zamerali na Brusel 1 a táto štúdia potvrdila už to, čo sme zistili aj inde a to, že je veľmi málo praktických eh, skúseností a to sa týka aj Bruselu 1. Samozrejme sú publikované rozhodnutia a rozsudky, ale pokiaľ ide o uplatnenie tohto nariadenia, je skôr výnimočné a jednoducho táto výnimka verejnej politiky e, je naozaj výnimočná e, v rozhodnutiach členských štátov. Môžem teda zhrnúť našu štúdiu tak, že pokiaľ ide o Brusel 1, že sa to používa málo kedy. Uh, a musím povedať, že nás to veľmi udivilo aj samotných spravodajcov, že je to tak. My sme sa stretli v Heidelbergu vo februári e, tohto roku a hovorili sme o tomto výsledku aj so spravodajcami a výsledok je jednoducho taký, že prakticky neexistujú nejaké prípady, e, v ktorých hmotná výnimka verejnej politiky sa v praxi využila. E, my sme to očakávali, ale je to naozaj aj tak. Môžem vám uvieť jeden pozitívny e, prípad. Bol to prípad francúzského súdu, e, ktorý mal uznať rozsudok britského súdu a išlo o lekára, o veterinára a o prípad odškodnenia. A tento veterinár mal zaplatiť 85 e, škôd a e, jeho zamestnávateľ iba 15 A z rozsudku nevyplývalo, že tu išlo o veľkú zadlženosť e, žalvanov. Tam Francúzsko jednoducho povedalo, že nemôžeme uznať tento rozsudok. To bol naozaj veľmi zaujímavý záver a to nás nemusí viesť k jednostranným záverom ale jednoducho e, sa treba pozrieť na to, že diskusia o tejto výnimke závisí od tých okolností, ktorí sú za e, touto výnimkou verejnej politiky. Mám tu ešte istotu, ktorú môžem uplatniť v prípade cudzích rozhodnutí a v prípade nevyhnutnosti môžem e, presadiť aj toto cudzie rozhodnutie. E, ďalším dôležitým bodom tejto štúdie bolo, ako národné súdy zaobchádzajú s touto výnimkou verejnej politiky, vzťahujú sa na národné právo alebo sa skôr odvolávajú na európske meradla. A tu e, v súvislosti s rozsudkom Európskeho súdneho dvoru a v prípade Grombach a Grombaci treba povedať, že súdy členských štátov sa odvolávajú stále viac na európske e, rozsudky a to súvisí s tým, že Európsky súdny dvor najmä v prípade e, Gambaci stanovil veľmi podrobné usmernenia e, v tom, ako sa má uplatňovať táto výnimka verejnej politiky. Talianský súd ktorý mal uznať e, rozsudok anglického súdu, vychádzal z konania, e, pričom strana nespolupracovala so súdom, mala zaplatiť veľké odškodnenie a súd povedal, že táto chýbajúca e, spolupráca bola primerane e, sankcionovaná a tým pádom uznala rozsudok e, anglického súdu. Myslím si, že to sú dva dôležité body. A takisto sa môžem odvolať na ďalšie akty Brusel 2a Brusel 2 aj je preto e, zaujímavé nariadenie, pretože e, tu je intenzívna právna prax na uznanie e, návratov, pokiaľ ide o únosy detí rodičmi. A tu musím povedať, že je oblasť európskej legislatívy, kde dochádza k automatickému uznávaniu rozhodnutí bez výnimky verejnej politiky. A prax súdov nám ukazuje, že v tejto veľmi citlivej oblasti sú obrovské deficity, pokiaľ ide o vymahateľnosť. Tieto deficity vidia Európsky súdny dvor, hovorí o tom aj vo svojich rozsudkoch a musím povedať, že pred e, niekoľkými týždňami sme diskutovali s Európskym súdnym dvorom Heidelbergu o, o týchto problémoch. Tu sme veľmi citliví k týmto problémom. A naozaj v tejto oblasti táto e, dôvera ktorá sa tu právom propaguje, neexistuje v plnej miere a s tým máme praktické problémy. E, myslím si, že toto musíme mať na zreteli, e, keď e, hovoríme o reforme nariadenia Brusel 1. Ako sa má zmeniť táto výnimka verejnej politiky, alebo možno ju nahradiť niečím iným? Myslím si, že Alex Layton povedal právom, že mnohé nesprávne rozhodnutia a mnohým nesprávnym rozhodnutiam by sa dalo vyhnúť tak, že by to, základný sú to základné konanie e, prebehlo spravodlivo a procedurálne správne. Ale komisia potom hovorí, že e, môžeme sa vzdať e, hmotnej výnimky verejnej politiky pretože aj bode 2 tu máme túto výjimku a podľa mňa to nie je dostatočné, pretože vo väčšine prípadov súd nebude uplatňovať cudzie právo, zahraničné právo, ale svoje vlastné. Tak ako francúzsky súd, ktorý mal uznať e, rozhodnutie anglického súdu. A súd mal na to právo. A tuto číhajú ešte určité nebezpečenstva. A preto táto štúdia, ktorá má aj určité e, rozlíšenie, pretože ja by som bol trošku veľkorysejší, ale pán Pfeiffer bol e, trošku prísnejší, ale jednoducho sa tu navrhuje ďalšia kontrola pretože rozhodnutie nesmie byť neprimerané. Nie musí byť primerané a myslím na dve konštelácie. Poprvé, môže sa stať, že vedľajšie nároky môžu byť neprimerane vysoké, tam potrebuje určitú kontrolu, alebo aj samotné odškodnenie môže byť neprimerane vysoké a tam potrebujeme kontrolu verejnej politiky, tak ako to predpokladá komisia. A tým by aj tých málo prípadov, ktoré máme vo svojej štúdii, kde hral úlohu, eh, kde hral úlohu eh, teda tá hmotná výnimka verejnej politiky, tak aj týchto pár prípadov by bolo potom zahrnutých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pekne, pán profesor za vašu prezentáciu. Dámy a páni, sú tu nejaké otázky na pána Hesa? Či nemá, to chciałbym bardzo... Ak nie sú žiadne otázky, tak by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za váš čas, za to, že ste prišli na toto stretnutie. stretnutie. Ďakujem za zaujímavé postrehy a pripomienky. Budeme sa ich snažiť zobrať do úvahy počas našej legislatívnej práce. Myslím si, že po predstavení balíka e, pozmeňujúcich návrhov e, zajtra je e, termín na predpokladanie návrhov. Myslím si, že uvidíme konkrétne nové výsledky práce nášho výboru a potom po hlasovaní e, bude pravdepodobne aj inak vyzerať ten konečný dokument, ten návrh, než ten, ktorý ste teraz analyzovali. Ďakujeme za vaše pripomienky a aj vopred ďakujeme za tie, ktoré ešte prednesiete ešte pred hlasovaním na plenárnom zasadnutí eh, budú rokovania medzi komisiou, radou a parlamentom a preto vaše názory eh, budú pre nás veľmi užitočné. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste prišli na toto stretnutie. Ďakujem za vaše postrehy a uvidíme sa na budúce. Okay, very good. good.